je mi nesmiernou cťou eh, privítať eh, nášho mnohoročného kolegu eh, pana Ilvesa, ktorý je prezidentom Estonska a vlastne prichádza sem po bývalej veľmi úspešnej kariére ako paslanec VP a teraz táto jeho dnešná návšteva je už druhá v poradí v úlohe prezidenta štátu. Takže Tomás Hendrix Ilves, vítajte srdečne v našom kruhu a bez ďalšieho otálania vám odovzdávam slovo. Takže bude k vám hovoriť prezident Estonska. Vážené dámy, vážené páni, úvodom sa chcem ospravedlniť e, e, za hlas. Zrejme som dovezol z niečo e, z Estonska. Pred rokmi som opustil parlament, aby som svojel nové funkcie v Estonsku. Mali sme ešte migračnú krízu, nevedeli sme, že európske hranice sa sílou zmenia. Nehovorilo sa o tom, že európsky projekt by mohol zlyhať neboli v tom čase smartfóny, neboli e, informácie o e, sledovaní cez internet, neexistovala spoločnosť Uber. Vážené dámy, vážené pani, takmer e, 3 čtvrtí storočia sme opakovali mantru Európu. Európa to je projekt premiér. Počas prvých troch e, štvrtí storočia polovica Európy e, prekvitala a sa rozvíjala a mm, e, bezpečnosť e, zaistovali zvonku, e, i keď to bolo v tieni agresívneho sovietského zväzu. Počas ostatného storočia, v neprítomnosti vonkajších hrozieb sme predpokladali, že dôjde k reintegrácie Európy a že to bude zahrňať tie národy, ktoré proti svojej voli žili pod totalitou. Avšak dnes čelíme novým existenčným e, e, vonkajším a e, ako nám pripomenuli udalosti v novembri v Paríži, čelíme aj novým vnútorným hrozbám. Nevieme, čo robiť, bojíme sa a Európa pre viacerých už nie na riešenie problémov. William Butler Aids hovoril, že točenie sa vo víri smutné, my sme v anarchii, e, nevieme, čo robiť. Ako e, konať e, v novej realite? Je tu transformačná kríza. Budeme to robiť my alebo ostatní. Transformácie krízy vyskúša všetko, čo dosiahla Európa, dosiahla postupne od čas Moneta a Schumana sme na rozceti, rozcesti. Buď sa staneme silnejšie, alebo eh, budú prevládať eh, vonkajšie síly. Treba eh, uznať že v tom, tejto transformačnej krízi mnohé veci sa dali predvídať. Vedeli sme, že existujú vážne problémy, ale otalali sme s tým, aby sme riešili vnútornú krízu eura, kým sa takmer vymkla spod kontroly. E, Domnívali sme sa, že to bola najväčšia hrozba európskemu projektu. Ale milili sme sa. Vedeli sme tiež, a to už dávnejšie, že obrovské rozdiely, pokiaľ ide o rozdiele v príjmoch a demokraciu medzi Európou a krajinami na juh a východ od Európy sú časovanou bombou. A um, ešte existovali e, autoritárske režimy e, na juh od Stredomoria a na Blízkom východe. Dnes migrácia hromadná e, migrácia a útek e, z podmienok občianskej vojny a e, od brutality Daešu znamená, že ekonomická migrácia spôsobená chudobou ohrozuje Európu viac ako kedykoľvek. Je ohrozený šengenský priestor. Niektoré štáty odmietajú príjmať utečencov, ostatní si nevedia rady s tými, ktorí sa tam dostanú. Solidarita sa zrúca. Niektorí Eh, odmietajú eh, pomoc a eh, niektorí spravodlivo tvrdia, že solidarita znamená smer, pohyb oboma smermi. A sú tu ďalšie nákladné prejavy solidarity. Mm, Dáme pani, milióny utečencov, migrantov, ktorí prichádzajú, prichádzajú do Európy v tomto roku. Existujú predpovede, že počas nasledujúcich dvoch rokov príde ďalších 2 milióny. To sú obrovské čísla a naozaj e, to e, e, spôsobuje napätie v sociálnej súdružnosti, v rozpočtoch. Napriek tomu zažili sme podstatne horšie a zvíťazili sme v Európe v roku 1946 Nemecko samotné mala 12 miliónov odidencov a ďalších 12 miliónov odidencov z iných krajín. A po približne e, po troch rokov e, e, UNRAF vynaložila v dnešnom vedrine 50 miliárd eur. Spomínam toto číslo, aby sme všetci videli veci v súvislosti, aby sme sa uvedomili, nakoľko náročné úlohy riešili naši starí otcovia a matky, keď neexistovali inštitúcie, neexistovali dokonca ani vlády. A to bolo ešte predtým, ako sa rozbehol Marshallov plán. Takže, dámy a páni, skúsme e, sa dať e, dohromady, nechajme e, za sebou nerozhodovania a schopme sa zodpovednosti. Musíme sa, poradíme sa s tou krízou, ak budeme konať solidárne s tými členskými štátmi, na ktorých doľahla najväčšia záťaž krízy, musíme funkčne spoločne vzdelať túto záťaž Tiež musíme e, získať kontrolu nad vodkajšími hranicami Európskej únie. Nemôžeme byť bez hranice aj vnútri, aj e, zvonku únie. Ja som ešte neskončil. Musíme e, mať funkčný spoločný systém, azylový systém, najmä pokiaľ ide o zamietnutie neodvodnených žiadostí a návrat utečencov. E, ak sa pozrieme na Európu po druhej svetovej vojne, zistíme, že to nie je až také zložité. Po e, parížských teroristických útokoch e, obávam sa, že utečenská kríza bude iba rozduchovať extremistickú pravicovú politiku. Počuli sme argumenty, že nie je možné prijímať utečencov, pretože sú teroristi a utečenci, e, ktorí prichádzajú do Európy, e, e, totiž unikajú od rovnakej brutality, ktorej sme boli svetkami v Paríži. Politická diskusie dnes častokrát hovorí, že pred niekomi rokmi sme sa hovorili anonimne ehm, E, e, e, hovorí sa o tom, že zodpovedná politika sa stáva terčom útokov. Extremistické strany a politici zneužívajú utečeneckú krízu, ako predtým zneužívali hospodárskú krízu, zneužívajú nespokojnosť voličov, častokrát s nepresvedčivými výsledkami európskych vedúcich predstaviteľov. Občania očakávajú rozhodnú odpoveď na krízu v čase, keď tradičné strany to nie poskytujú, potom sa obracajú na tých, ktorých e, retorika e, e, je atraktívna a znie rozhodujúca a častokrát ponúka jednoduché neeurópske riešenie. Musíme si uvedomiť, že Európa bola vytvorená na to, aby sa zbavila takýchto riešení navždy. Hovorím to medzi iným ako syn utečencov, ktorí utekali pred terorom v Estonsku počas druhej svetovej vojny a práve preto mám e, takýto prízvuk v angličtine. Moji rodičia nie len e, e, boli uvítaní v Švedsku, ale dostali príležitosť a dúfam, že po uplynutí niekoľkých desaťročí prezident demokratickej Sýrie bude a zdá hovoriť s nemeckým prízvukom. Dámy a páni, mali sme predvídať e, túto migračnú krízu, ale jedna kríza, ktorú sme nepredvídali e, a stále si to neuvedomujeme, bola invázia a anšlus, anexia Krymu a potom e, invázia na Donbase. Musím vyhlasiť, že to, čo Rusko robilo pred dvomi rokmi, E, e, Rusko tým e, porušilo všetky dohody v oblasti bezpečnosti, počnúc chartou OSN, Helsinský finálny akt a Parížskú chartu taktiež porušila Budapešským memorandum z roku 1994, ktorý zaistil územnú celistvosť Ukrajiny E, výmenou za e, elimináciu e, tretieho najväčšieho jadrového arzenálu v tom čase. Inými slovami, v Európe nemôžeme už predpokladať, že zmluvy, ktoré sú základom európskej, európskej bezpečnosti od, roku, od druhej svetovej vojny stále ešte platia. E, e, Európa e, rýchlo reagovala na ruskú agresiu a to odradilo Rusko. Sankcie sa ukázali ako efektívne, avšak vzťahy e, medzi EÚ a Ruskom budú e, zostávať napäté. napäté. E, strategická trpezlivosť je kľúčom do budúcnosti. niektorých volajú po dialogu, ale dialog sam o sebe nie je politikou. V každom prípade nie je tou politikou, ktorá môže pôsobiť proti agresii. To, takéto ponúčenie sme si mali zobrať z Mnichova ešte v roku 1938. Dámy a pani Hovoril som o európskej kríze. A niektoré e, krízy sme mohli predvedať, niektoré nie, ale teraz e, počas zvyšku svojho príhovoru budem sa dívať do budúcnosti. E, budem hovoriť o dlhodobej krízi, ktoré by sme, ktoré by sme sa mohli vyhnúť ešte predtým, ako sa dostaneme do tejto krízy. Znižovanie sa konkrétne schopnosti a produktivity Európy v rýchlo menecom sa, meniacom sa digitálnom svete spoli s hlavným ekonomistom e, Svetovej e, banky sme e, ukončili prípravu najdlhšej štúdie e, hospodárskeho potenciálu informačných technológií, e, vylepšenie našich spoločností a riadenie spoločnosti. V tejto správe sa hovorí o e, úskaliach zaostávania. Vo všeobecnosti Európa si počína celkom dobrá podľa tejto štúdie, ktorá sa rok a pol a nie robme si žiadne ilúzie. Európa sa stane druhoradou nie len v porovnaní so Spojenými štátmi, ale aj s Indiou, aj Čínou, ktorí sa dostanú do popredia a tak sa stane, ak sa nebude budeme snažiť. Digitálna revolúcia by mohla byť požehnaním pre jednotný trh v súčasnosti vidíme e, e, pán európske trhy v oblasti e, zdravotníctva, bankovníctva a dopravy. Iba pred niekoľkými rokmi títo trhy boli lokálne, ale naša legislatíva je stále rozdrobená medzi členskými štátmi, ktoré nie sú pripravené na digitálne obdobie. Chýba tu nám jednotný trh a naši najlepší odborníci nemôžu sa uplatniť a odchádzajú indi, kde majú väčšie príležitosti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 E, e, e, videl som to sám, keď jeden 25-ročný mladík povedal mi, že pán prezident, bohužiaľ musím sa presťahovať do Spojených štátov. Povedal, že musím ísť tam, kde sú príležitosti a o 6 mesiacov mal viac ako 6 miliónov dolarov, ktoré boli preinvestované do jeho spoločnosti a o 3 roky neskôr predali za 100 miliónov dolarov. Mohol zostať v Estonsku, keby sme mali jednotný trh a mohli by sme mu finančne pomôcť tvrdím, že tá, tento príbeh sa opakuje e, stále, stále znova a znova vo všetkých členských štátoch únie. Pred 60 rokmi, keď e, rímska e, zmluva sa stala základom št- štyroch e, slobod, e, slobod e, pohybu ľudí, tovaru a služieb. Neexistovala digitálna technika. Teraz žijeme v úplne inom svete. Pokiaľ si neuvedomíme, nakoľko hlboké zmeny sa udiali, najmä počas ostatných 10-15 rokov, Európa bude zaostávať a budú zastávať naše občanie. Postaviť sa e, z oči voči výzve digitálnej revolúcie si vyžaduje e, podnikateľského ducha v Európe, e, činnosti podnikov, občianskej spoločnosti a všetkých úrovní riadenia vecí verejných trhové síly budú hlavnou hybnou sílou zmien a reakcie, ale legislatíva, celá európska legislatíva musí to všetko podporiť aby sme e, reflektovali e, rozsah týchto zmien. E, vráťme sa k štyrom základným slobodám internetu. Slobody, sloboda pohybu údajov. To by mohlo zapadnúť do existujúcich štyroch slobod, ale v súčasnosti E, e, sa domnievam, že e, si zaslúžil osobitné postavenie. Údaje to nie je niečo hmatateľné, ale pomáha pohybu všetkých ostatných statkov a musí hýbať sa cez hranice. Návrh komisie pre jednotný digitálny trh by mal podporiť, mal by sa stať povinnou hodnotou vnútorného trhu a nie len eh, cieľovým ukazovateľom, ktorý by sme mali eh, naplniť E, k určitej lehote, ale z hľadiska e, e, občanov. Čo bude znamať, znamenať piata sloboda? To bude znamenať, že budeme mať prístup k tým službám, ktoré zaplatíme v celej Európskej únie. Bude znamenať, že elektronický obchod nebude obmedzený krajinou alebo bankovým účtom a že národné hranice už nebudú svojvoľne rozhodovať v digitálnom svete, ktorí občania v Európe môžu a ktorí nemôžu kupovať digitálny tovar alebo služby v súčasnosti je jednoduchšie eh, kúpiť z Sicílie olivkový olej, čím eh, predať cez hranice eh, mm, digitál, nejakú digitálnu hudbu. A môžem vám povedať, že máme v Estonsku digitálne recepty, to znamená, že môj lekár mi môže e, e, e, vypísať recept a môžem to urobiť v akékoľvek lekárni, ale nemôžem to však robiť mimo Estonska a neviem dôvod, prečo by som nemohol získať liek v Štrasburgu na recept, ktorý mi dal estonský lekár. Z technologického hľadiska je to možné, jediný problém tkvie v legislatíve. Voľný pohyb dát sa týka nielen obchodu, ako každá základná e, sloboda v EÚ. Ide v ruka v ruke aj so zodpovednosťou. A e, teda, ak máme právo na, tak máme aj zodpovednosť za e, ochranu dát. Musíme si uvedomiť, že sloboda nad používaním dát a zodpovednosť za dáta, toto sú určité podmienky, ktoré musia byť splnené a chceme mať slobodu pohybu dát veľmi vám blahoželám k tomu, že ste ukončili e, vyjednávania týkajúce sa ochrany údajov, legislatívu, ktorú ste prijali a skutočne to bude znamenať pre jednotlivcov vlastníctvo dát, právo kontrolu nad e, pohybom dát a e, aj ovplyvňovať pohyb týchto dát voči tretím stranám. Toto vlastne zníži papierovú administratívu a reportingu, ktoré ktoré skutočne znamenajú obrovskú frustráciu, znamená aj finančné náklady a určite to veľmi prispieje k zvýšeniu transparentnosti. Musíme vytvoriť dátové, e, dátovú ekonomiku, ktorá e, a sloboda dát sa má vzťahovať aj dáta, ktoré nie sú osobného charakteru, veď naše domácnosti, chladničky, auta generujú množstvo dát, e, ktoré sú prepojené na rôzne centru, takže vlastne už v v Nemecku poznáme tento pojem, že e, priemysel sa dostáva do nášho osobného života prostredníctvom dátových tokov. Áno, e, dnes máme rôzne metódy ochrany dát, máme šifrovanie a tak ďalej. A, tak, a toto musíme podporovať, aby sme e, zaistili zabezpečenosť. Voľný pohyb, na voľný pohyb tovaru v prístavoch a na cestách potrebujeme mať konektivitu, musíme mať E, siete 4G, e, 5G a e, rozhodne musíme oslobodiť tzv. poslednú mílu v rámci telekomunikačných prepojení. To je to, čo ide priamo do našich domácností. Európska únia, ktorá požívala výhody zo spoločnej polnohospodárskej politiky, E, e, rovnaký, rovnakým spôsobom by sme mali zabezpečiť aj e, prístup k dátam, k technológiám. To znamená, to znamená inkluzivitu, aby tá digitálna dividenda a jej výhody boli zdieľané všetkými. Estonské skúsenosti ma naplňajú optimizmom. V roku 2005 je možné je e, možné e, e, hlasovanie v online režime. Možno sa budete domnievať, že to bolo len na prospech mladým ľuďom v mestských aglomeráciách, ale extenzívne sociologické prieskumy potvrdili, že vôbec nie je takéto členenie. Dokonca aj dôchodca, ktorý býva v majom v malom mestečku, bude voliť online, skypovať s E, priateľmi a deťmi a, bude e, v online režime aj s, e, aj s doktorom. Zmienil som sa o Skype, pretože Skype má svoje korene v Estonsku, ale žiaľ priraďovaný je jeho pôvod inému štátu. Určite si mnohí môžeme položiť otázku, kam speje tá digitálna revolúcia, ako, e, kde budeme my e, v rámci digitálnej revolúcii, čo sa stane e, s prácou vodičov taxikov, robotníka za pasom a čo to bude znamenať pre účtovníka, lekára, právnika. Musíme si uvedomiť, že história nás ponaučuje, že každá priemyselná revolúcia priniesla nové pracovné miesta, väčšie nároky na zručnosti a schopnosti e, obsluhy Nevieme celkom odhadnúť, čo nám prinesie digitálna revolúcia a ja som e, e, a e, ja som e, dostatočne e, skromný na to, aby som potvrdil, že nemáme jednoznačné odpovede, čo to prinesie. Kríza eurozóny, situácia na Kryme, učenecká kríza, toto sú kritické momenty, ktoré žiadajú od nás, aby sme ponúkli to najlepšie z nás. A musíme si uvedomiť, že tieto výzvy existujú, ale sú prekonateľné. My musíme skutočne vstúpiť do šlapají našich heroických predchodcov. V 67., 89., 91., v roku 2004 naši predchodcovia sa, e, e, sa potácali v obrovskej neistote a dokázali to prekonať. Európa má hájiť e, záujmy občanov a pokiaľ tomu budeme veriť, tak žiadna kríza si nenájde riešenie. Či, to, či ide utečencov, euro, či ide o vojenskú intervenciu a vôbec už nehovorím o výzvach, ktoré prináša technologická zmena. Musíme si uvedomiť, že treba sa s tým popasovať, aby sme sa nevrátili do e, obdobia pred druhou svetovou vojnou kde skutočne e, boli presadzované len krátkodobé kroky, len okamžité e, e, rozhodnutia a platila len zásada oko za oko, zub za zub. A jednoducho, toto sa často opakovalo v histórii Európy. Neprepadajme ilúziám. Máme právo sa potknúť, máme, sa, máme právo zaváhať. O tom hovorí Yates vo svoj svojich dielach. Jednoducho e, tie rozhodnutia sú pred nami a my sme tí, ktorí musíme rozhodnúť. Ďakujem. Ďakujem e, e, váženovi, vážení kolegovia za vyjadrenie úcty. Ďakujeme, vážený pán prezident Estonska. Vaša, váš prejav bol nesmierne inšpiratívny. E, boli tam príklady, boli tam aj protestné slova. A myslím si, že si zasluhujete maximálnu možnú vďaku z našej strany za ten prejav. Ďakujeme. Kyrios Proiderus. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε Vážení kolegovia a kolegyne, takže vítajte na eh, hlasovaní. Pani Atkinson sa chce vyjadriť k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, povedzte nám, e, e, k akému e, bodu rokovaciemu poriadku Takže voči mne boli e, e, vznesené určité obvinenia, ja to chcem vysvetliť. A chcem sa poďakovať kolegom za to, že ma podporili. Získala som e,